afternoon. Good afternoon. Ja, wir kommen heute zu einem Bericht, dem Initiativbericht des Kollegen. Takže teraz začneme iniciatívnou správou kolegov, kolegu Migalského. 17. decembra nám to predstavil. A pozmeňovacie návrhy boli podané. Pán Migalský sa snažil spolu s tieňovými všetko, čo sa dalo v rámci zmien zapracovať, mhm. takže tu máme 18 kompromisov, ale nie všetci ich zdieľajú, treba povedať. Bude to dosť komplikované a preto by som vás poprosila, aby ste mali všetci k dispozícii svoje hlasovacie kartičky. Ešte jedno do zápisu. Správa Migalského bola od začiatku správou, v ktorej boli uvedení, uvedené niektoré príklady, o ktorej, o ktorej sme hovorili, že nemôžeme túto správu Uh, urobiť tak, aby sme tam mali príklady, ktoré by sa páčili všetkým. A uh, preto sme povedali, že by sme sa niektorých tých e, príkladov vzdali. No ale potom prišlo 355 pozmeňovacích návrhov, ktoré v konečnom dôsledku s tým, že niektoré z nich boli premenené na kompromisy, nerobia tú správu takou čitateľom, aká bola na začiatku. No, tak vás prosím ale, aby ste toto nedávali za vinu kolegovi Migalskému, ale všetkým tým, ktorí, ktorí vložili tieto pozmeňujúce návrhy a čakali, že sa to že sa to odrazí v tej správe. No nie, tá správa teraz nie je taká čitateľná a nie je taká e, jasná, aká bola na začiatku, ale je to teda záležitosť nie pána Migalského, ale všetkých tých, ktorí tu, ju takto menili. To znamená, že pokiaľ kolegovia e, budú tvrdiť, že táto správa nie je teraz čitateľné, je tam príliš toho veľa toho, alebo je tam, sú tam veci, ktoré e, idú krížom krážom, tak vás všetkých poprosím, aby ste sa pozerali na seba, pretože vy všetci ste podávali pozmeňovacie návrhy, ktoré pán Migalský z časti teda na, prevzal, len preto, aby boli všetci spokojní. Ja som mala za povinnosť toto povedať, pretože sú teraz momentálne rôzne e, kulárne reči, ktoré hovoria práve o tomto. Takže chcem povedať aj toľko, že Európska únia len prednedávnom sa stala takým celkom, no, stať sa celkom, e, sa, sa nedá v Nemčine, takže viac zrástla Európska únia a tak ďalej potom, ako vstúpili, e, vstúpilo 10 krajín zo strednej a východnej Európy e, ktorá, a 15 rokov potom, ako sme my boli v EÚ, museli títo krajiny zažiť množstvo zlého. Mnohé z toho pre nás zo západu nie je úplne pochopiteľné a potom možno, že sa to nesprávne, nesprávne Eh, asi vidí aj v rámci toho konglomerátu tých pozrievacích návrhov, ktoré sa podávali. Ja vás všetkých skutočne poprosím, aby ste si zvážili, ako sa v tomto prípade, ako sa v tomto prípade zachováte je dôležité, aby sme, sa, aby sme nedivergovali, ale aby sme tí, ktorí môžu, e, to pochopili a aby uznali, že v diskusiách s cieľovými spravodajcami uh, urobil pán Migalský skutočne všetko preto, aby každý uh, aby dostal každému tomu, kto by mal dôvod hlasovať proti. Takže ja nechcem urobiť z môjho uh, srdca e, hrob a jednoducho chcem, aby ste si všetci premysleli, ako sa budete správať. Pán Migalský sa hlási o slovo. Veľmi stručne ja sa chcem poďakovať pani predsednička za to, čo ste povedala. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja skutočne e, si myslím, že som e, urobil maximálne, e, že som išiel maximálnou možnou mierou ísť do kompromisov a zdá sa, že nie všade sa ten kompromis nemohol dosia- mohol dosiahnuť, takže sú určité rozdiely medzi strednou a východnou Európou a západnou Európou sú tu rozdiely, ale podľa môjho názoru práve v zmysle porozumenia týchto dvoch perspektív perspektív chceme postupovať a ja som chcel postupovať, ale nie vždy som našiel pochopenie. Ale napriek tomu sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa angažovali do kompromisov, ktorí sa angažovali do tej práce a ktorí eh, si našli čas, aby sme našli spoločné stanovisko a hlasovanie jednoducho ukáže, ako sa v tej eh, aký máme názor na všetky tieto veci. Takže ďakujem vám srdečne všetkým, ktorí ste na tom pracovali. Ďakujem, hovorí pani predsednička, chcem vás upozorniť na to, teraz mi to povedal sekretariat, len malé Taká poznámočka, pani predsednička, ja len chcem sa k tomu, ako pán Menendez za socialistov reagoval na tento zložitý text. Mnohé z kompromisov dal pánovi Migalskému, tak keby mu ich bol dal, tak eh, eh, Skladka nezabudeme na príspevok eh, pána Menendesa, pokiaľ ide o prípravu toho záverečného textu. Bez mikrofónu? Dobre. Takže. Áno, dnes ráno som to pani kameramer hovorila. Ja. Yeah. I'm voting. Wenn Sie immer so schnell wären, wie Sie jetzt sein. Keby ste boli vždy takí rýchli, ako chcete byť teraz, keby ste boli vždy takí rýchli, ako chcete byť teraz, to by bolo fajn. Hovorilo sa o tom, že niečo, na niečo sa závodlo v zozname hlasovacom po, za 29 eh, za Sanchez Schmidt musí ešte byť uh, ďalší pozmeňujúci návrh pána Kavadu, my to tam zapracujeme a budeme o vašom pozmeňujúcom návrhu hlasovať. Dobre? Takže upozorním vás na to, keď e, sa tam budeme nachádzať ešte raz. Dobre? Za EPP máme o jedného viac, než treba. Dobre, jeden teda nebude hlasovať. Dohodnite sa kto. Pán Matula môže teda hlasovať, Dubravka nebude, takže ideme hlasovať. Budem to robiť po anglicky, bude to ľahšie. 174, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, samietnú. Pardon, overíme to, hlasovanie otvorené. The vote is closed. Konec hlasovania. 12 za, 14 proti, zamietnuté. Ja nemôžem stále rátať tých, čo nehlasujú elektronicky, takže 14 boli proti, 12 boli za, vám nefungovalo zariadenie, čiže pripočtame jedného. Ešte raz to overíme, lebo tu na vedľa kolegyni Trupel to nefungovalo. Takže hlasujte, ešte raz hlasujeme. Koniec hlasovania. 13 za, 15 proti zamietnuté. 178. Za. Proti. Rovnako väčšinou zamietnuté. Vy nemáte kartičku, pani Gulard? Dobre, tak v poriadku. Ale nič by to aj tak nebolo zmenilo. 180 za, proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 179 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 177 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 175 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 181 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 176 za, proti, kto sa zdržal, za, overíme si to. 176 elektronicky. Konec hlasovania. 13 za. Vyjadrenia žiaľ bez mikrofónu. 13 za, 10 proti, prijaté. Čiže 11 bude proti, keď vás prirátame. Čo sa deje? Nefunguje vám zariadenie? Bon, alors, on recommence. Takže odznova. Pán technik, prosím, zostaňte po ruke. Takže hlasovanie otvorené 176. Koniec hlasovania. 13 za, 14 proti zamietnuté. Ešte vás požiadame, čiže 15 proti. 182, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Overíme. Hlasovanie otvorené 182. Koniec hlasovania. 11 za, 17 proti, zamietnuté. 183 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 184 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 185 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 186 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 187 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 12. Kto je za? Kto proti? Ešte raz, kto je za kompromis 12? Proti? To sa zdržal prijaté. Pokračujeme 198, 188, pardon. 188 za. Proti? To sa zdržal. Overíme 188 elektronicky, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté 12 za, 17 proti. 197. Nie. Pokračujeme návrhom 200. 200. 200. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overíme. 200. Hlasovanie elektronicky. Koniec hlasovania. 13 za, 13 proti, zamietnuté. Dvesto jeden za, proti, kto sa zdržal? Overíme to. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 15 za, 14 proti, prijaté 202 za proti, kto sa zdržal, prijaté 203 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 204 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 205 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 206, to je za, kto proti, kto sa zdržal, overíme 206, hlasujte. Koniec hlasovania. 11 za, 18 proti, zamietnuté. 208 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 217 za, proti, kto sa zdržal, pri, zamietnuté. 209 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 216 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 211, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Žiaľ, bez mikrofónu. Pán Migalsky. Tam bol ústny pozmeňovací návrh. K 211 máte návrh, nech sa páči. Ja by som rád doplnil po Teaching Programs vetu. Zároveň zdôrazňuje, že vedecký výskum a vzdelávanie, že by sa mal uplatňovať rovnaký prístup k národnému socializmu ako ku komunizmu. Na poslednej strane to máme. Kto je za tento ústny pozmeňovací návrh? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 212. 212 za proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 215 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 213 za, ten odpadá, dobre, 214, 214 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 218 a všetky tie ďalšie identické, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 232. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 233. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz kompromis 15. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Čiže pokračujeme. Či chcete to overiť? Dobre. Kompromis 15, elektronické hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 12 za, 16 proti, zamietnuté. Dobre som to povedala. 234 za, proti, kto sa zdržal? Overíme. 234, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 17 za, 12 proti, prijaté. Teraz 230. Pokačme na ďalšej strane. 247. Kde to máme? Dobre. 247 za, proti, kto sa zdržal? Overíme 247 elektronicky. Konec hlasovania. 13 za, 11 proti, 5 sa zdržali, prijaté 248 za, proti, kto sa zdržal, Tiež elektronické hlasovanie otvorené, 248. Konec hlasovania. 13 za, 11 proti, prijaté. 249 za, proti, kto sa zdržal, Overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 13 k 11 prijaté. Kompromis 16. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 250. 250 za. Proti. Kto sa zdržal? Overíme to. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 13 za, 15 proti, zamietnuté. 260 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 257, ak sa nemýlim, 257 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 251. Prepáčte, toto bolo prijaté s kompromisom 16, čiže pokračujeme 256, kto je za, kto proti. Prosím, pomáhajte mi, sekretariat, lebo som v tom úplne stratená. Takže 251, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Overíme. Koniec hlasovania. Zamietnuté 12 za 14 proti. 261 za. Proti. To sa zdržal. Zamietnuté. Overíme 261. Hlasujte. Koniec hlasovania. 12 za 15 proti. Zamietnuté tak ako som povedala. 262, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zam- overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 10 za, 16 proti, zamietnuté. 263 za, proti, to sa zdržal, prijaté. 264 za, proti, to sa zdržal, overíme. Hlasovanie otvorené, 264. Koniec hlasovania. 15 za 10 proti prijaté. 265K a tie ďalšie. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 279. Kto je za? 279. Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis 17. Kto je za? Kto je proti teraz? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pokažme 280. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 289. Za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 284 za, proti, kto sa zdržal, Zamieta sa. 283 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 286 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 287 za. Chcete to overiť? Dobre. 286. Hlasujte. Dohlasujte. Hm, tesne. 15 za, 14 proti. Stáva sa. Takže prijaté. Teraz pokračujeme 290 jednotkou. 291 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 292 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 200 93 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa 294 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa 295 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 296 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 297 za, 296 overíme elektronicky, hlasujte. Konec hlasovania. Bolo to jasné. 22 za, 7 proti. Drahý kolega. No. 297. 297 za. Proti, kto sa zdržal, prijaté. 298 za. Proti, kto sa zdržal, prijaté. 299 za. Proti, kto sa zdržal, prijaté. 300 za. Proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 18 za, proti, to sa zdržal zamietnuté, by som povedala, ale overíme, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania, 13 za, 16 proti, zamietnuté. Pokračujeme teda 300 jednotkou. Za, proti, to sa zdržal, za, overíme, 300 jednotku overujeme, koniec hlasovania, 15 za, 14 proti, prijaté. Kompromis 19. Kde to máme? Dobre. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overíme kompromis 19. Koniec hlasovania. 15 za, 13 proti, prijaté. 317 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 318 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 319 za, proti, kto sa zdržal, overíme 319. Koniec hlasovania. 19 za, 7 proti, prijaté, 320 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 332, pardon, kto je za? Prepačte. Ideme prirýchlo. Už sa blíži záver roka. Takže 22, kto je za? Kompromis 20. Kde to mám? Kompromis 20 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 324 za, proti, to sa zdržal, prijaté. 321 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 329 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 330 za, proti, to sa zdržal, prijaté. 331 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 332. Za. Proti. Kto sa zdržal? Overíme. 332. Koniec. 14 za, 15 proti, zamietnuté. Pokračujeme 336. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 333. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 334 za. Proti. Kto sa zdržal? Overíme. 334. Hlasujte. Koniec hlasovania. 16 za, 13 proti, prijaté. 35 za, proti, kto sa zdržal? Overíme 335, hlasujte. Koniec hlasovania. 16 za, 13 proti, prijaté. 338 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 22, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 348, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 349 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 350 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 351 za, proti, kto sa zdržal, overíme. 351. Konec hlasovania. 12 za, 12 proti, zamietnuté. 352 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 353 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 354 za, proti, kto sa zdržal, hovoríme 4, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania, 12 za, 17 proti, zamietnuté 5, pardon 3 5, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, overíme 355, hlasujte, koniec hlasovania, 12 za, 16 proti, zamietnuté. 21 za. Anna, ah, no, seven, go to 17. 17, no? 14. Ah. 14. Huh? I don't have 14. 21. 22. Oh, ich bin auf der anderen Seite, ja. 14. In favor. 14 za, proti. Kto sa zdržal? Overíme. 14. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 15 za, 14 proti, prijaté 24, nie 25, 25 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 26 za, proti, kto sa zdržal, prijaté kompromis. Chcete to overiť? Dobre, 26. 26 elektronicky. Hlasujte. Koniec hlasovania. 15 za, 14 proti, prijaté. Kompromis 24 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Pokračujeme 29, 29 za, proti, kto sa zdržal. Ťažko povedať, overíme. Hlasujte. Koniec hlasovania. 14 za, 12 proti, prijaté. Dvadsať osmička, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 30 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 31 za, proti, kto sa zdržal, Overíme to. Hlasujte. Koniec hlasovania. 17 za, 10 proti prijaté. Kompromis 2 za, proti. Kto sa zdržal? Overíme. Hlasujte. Kompromis 2. Koniec hlasovania. 15 za, 14 proti. Prijaté. Pokračujeme 47. 47. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 49 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 50 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 48 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 52 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 66 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 51 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 53 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 54 za, proti, kto sa zdržal, overíme 54, hlasujte. Koniec hlasovania. 14 za 13 proti prijaté. Kompromis 3 za, proti, kto sa zdržal? Overíme. Kompromis 3 elektronicky. Koniec hlasovania. 15 za, 13 proti, prijaté. Pokračujeme 57. 57. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 65 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 70 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 78 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 69 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 69 overíme. Koniec hlasovania. 15 za, 13 proti prijaté. Pokračujeme. 81. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 82 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 84 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme 85. 85 pokračujeme. Za. Proti? Kto sa zdržal? Overíme si to.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 Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržiava sa za... Prijaté, pardon. 103. To je na ďalšej strane. Za, proti, zdržiava sa, zamietnuté. Teda musíme si to overiť. Hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. 14 za, 13 proti, prijaté. 104 za, proti, zdržiava sa, zamietnuté. 107 za, proti, zdržiava sa, prijaté. 108 za, proti, zdržiava sa. Overíme si to, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. 15 za, 14 proti, prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržiava sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, Zdržiava sa. Overíme si to hlasovanie otvorené. Hovoríme o kompromise 7. Hlasovanie ukončené. 12 za, 17 proti, zamietnuté. 116, 17 a 19 za, proti. Zdržiava sa. Zam, musíme si to overiť. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 14 za, 15 proti, zamietnuté. 120 za, proti, zdržiava sa. 122 za. Sto dva za, proti, zdržiava sa. Overíme z toho hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 117 proti, 12 za, zamietnuté. 123 za, proti. Zdržiava sa. Overíme si to. 123 hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. 19 proti, 10 za, zamietnuté. 121, kto je za, proti, zdržiava sa, odmietnuté. 125 za, proti, zdržiava sa, zamietnuté. Pardon, overíme si to hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené, 125. -ka. 18 za, 11 proti, prijaté. A teraz prídeme na kompromis. 8, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Overíme si to hlasovanie otvorené, hovoríme o kompromise 8. Hlasovanie ukončené. 16 za, 13 proti, prijaté. Teraz prejdeme na 139. Kto je za? Kto je proti? Zdržiava sa. Overíme si to hlasovanie otvorené, to je pozmenovací návrh Livie Jaroka. Hlasovanie ukončené. 18 proti, 11 za, zamietnuté. Prejdeme na kompromis 9 za, proti, Zdržáva sa, to si overíme, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. 16 za, 13 proti, prijaté. Prejdeme teraz na 149, kto je za, kto je proti, zdržiava sa, zamietnuté. 150 za, proti, zdržiava sa, prijaté. Kompromis 10 za, Proti? Zdržiava sa. Overíme si to hlasovanie otvorené. Kompromis 10. Hlasovanie ukončené. 14 za, 15 proti, zamietnuté. 151 a 152. Kto je za? Proti? Overíme si to. Hlasovanie otvorené. U, hlasovanie ukončené. 14 za, 15 proti, zamietnuté. 157, kto je za? Proti. Zdržáva sa. Zamietnuté. 155 za. Proti. Zdržáva sa. Zamietnuté. 154 za. Proti. Zdržáva sa. Overíme si to hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. 10 za, 19 proti zamietnuté. 158 za, proti. Zdržiava sa zamietnuté. Kompromis 23 za, proti. Zdržiava sa. Overíme si to hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 15 za, 13 proti, prijaté. A teraz prejdeme na 160. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 161 za, proti, zdržava sa, zamietnuté. 162 za, proti, zdržava sa, zamietnuté. 163 za, 106, eh, proti, zdržava sa, Overe, overíme si to hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 17 proti, 12 za, zamietnuté. 164 za, proti, zdržiava sa zamietnuté, 167 za, proti, zdržiava sa, overíme si to, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. 16 proti, 13 za, zamietnuté, 168 za, proti, zdržiava sa, overíme si to, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. To bolo jednoduché, ospravedlňujem sa. 24 proti, 5 za. Zamietnuté. 169 za. Proti. Zdržiava sa. Zamietnuté. Pardon, nie. Overíme si to hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 13 za, 16 proti, zamietnuté. 170 za, proti, zdržiava sa, zamietnuté. 171 za, proti, zdržiava sa zamietnuté. 172 za, proti, zdržiava sa zamietnuté. 173 za, proti, zdržiava sa, overíme si to hlasovanie otvorené. 173, hlasovanie ukončené. 13 za, 15 proti, zamietnuté. 1 a 2 za, proti, Ešte raz. 1 a 2 za. Ďakujem. Proti. Zdržiava sa prijaté. Trojka za. Proti. Zdržiava sa prijaté. 4 za. Proti. Zdržiava sa odmietnuté. 5 za. Proti. Zdržiava sa. Overíme hlasovanie otvorené, hovoríme o peťke, hlasovanie ukončené. 12 za, 17 proti, odmietnuté 6 za, proti, zdržiava sa, prijaté. sedem za, proti, zdržiava sa. Overíme si to hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 9 za, 19 proti, zamietnuté. Osmička za, proti, zdržiava sa prijaté, 9 za, proti, zdržáva sa prijaté, 10 za, proti, zdržáva sa, overíme si to hlasovanie otvorené, desiatka, hlasovanie ukončené, 14, 13, odmietnuté, 11 za, Neukazujete to dostatočne, takže otvorím hlasovanie o 11. Hlasovanie ukončené. 14 proti, 12 za, zamietnuté 12 za, proti, zdržiava sa. Overíme si to hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 14 proti, 13 za, zamietnuté, 13 za, proti, zdržiava sa. Overíme si to hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 10 za, 18 proti. Je to zamietnuté. A teraz pristúpime k e, konečnému hlasovaniu. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Jedenáct za, 13 proti, zamietnuté. What? Je nejaký problém? Čo sa deje? But it doesn't matter. It doesn't... Na tom nezáleží, hovorí pani predsednička. Žiaľ, rečníci z miestnosti hovoria bez mikrofónu. Ja šef. Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa zdržala hlasu v poslednom hlasovaní, pretože som nemohol hlasovať za správu, ktoré veľkú časť e, považujem za nepravdivú. Ja som skutočne um, zdesený tým, že ste nemohli e, urobiť tri veci. Za prvé prirovnanie komunizmu k nacionalizmu, za druhé potúpenie e, pojmov e, pojmov e, nemecké tábory smrti, ktoré podporuje aj Kneset a tak ďalej. Potom ste neboli ste nemohli, teda nie ste akceptovali, že v Katyni to bolo že zvraždenie v Katyni bolo skutočne vyvraždenie týchto ľudí, takže preto som nemohol hlasovať za, takýto, za takúto správu. Ja v každom prípade chcem poďakovať tým, ktorým hlasovali za, e, že ma podporili, ale tento dokument vlastne by vôbec nemohol, by nemal niesť môj, moje meno, pretože by mi prinašal, prinášal hambu. Euh, ja len v skratke. Určite ste pred hlasovaním nás upozornili na hypotézu, podľa ktorej istý počet mojich kolegov zdal sa, že tí nedávali dostatočne pozor, pokiaľ išlo o históriu Strednej Európy. Pokiaľ je to vaše želanie, tak v poriadku, ale pokiaľ je to až o, tak s tým nesúhlasím. Ja som v týchto krajinách naozaj dlho, dlho pracoval, ale za žiadnu cenu nechcem, aby politika písala dejiny. Boli sme svedkami toho, čo z toho vyplýva. A teraz nechcem, aby sa zdalo, že tu išlo o neznalosť histórie, ktorá bola mimoriadne dramatická. Preto netreba avšak opäť zapáľovať ohňa. Ja si myslím, že pokiaľ by sa v tejto správe hovorilo výlučne o vzdelávaní detí, o histórii. To by bolo v predku, ale pokiaľ ide o podkopávať či odsudzovať e, historikov či intelektuálov, tak to predsa nie je naša úloha. A nerobíme to z dôvodu rozdelenia, ale naopak zo solidarity s obeťami, s mučeníkmi zo strednej Európy, ktorí toho veľa vytrpeli. A to je moje posledné slovo. Áno, ďakujem. Pán Tekeš. Yes. Tisztelt elnök asszony! Tisztelt elnök asszony! Pani predsedajúca, vážení kolegovia. Ja som zo strednej, z regiónu strednej východnej Európy. A v princípe súhlasím s tým, čo povedal pán Michalský. V žiadnom prípade by som nechcel nikoho odsudzovať, Avšak musím konštatovať, že buď je na úrovni Európskeho parlamentu vládne akási schizofrenia, alebo parlament nemá informácie a jednoducho nevie, čo sa deje. Hovoríme o situácii pred rokom 2009. Čo sa stalo v roku 2009? Európsky parlament tedy prijal text o pamäti, ktorý sa, ktorá sa týkala totalitárnych režimov. Bolo to uznesenie parlamentu a v tomto uznesení sme hovorili o jednotlivých totalitárnych diktatúrach. Ja mám dojem, že od tohto roku 2009 pretože v tom roku začal nový cyklus. A mal som pocit, že od nášho nového mandátu sme ako keby skôr urobili krok späť. Vrátili sme sa, pokiaľ ide o naše stanovisko k hodnoteniu histórie, čo ma veľmi znepokojuje. Pretože to, čo dnes vidíme v Rumunsku, to je návrat späť. Dvojtretinová väčšina je za komunistický systém, ktorý sa snaží získať pozíciu každý jeden deň a my začíname naozaj mať strach, e, máme pochybnosti, bojíme sa, že komunistické a postkomunistické mocnosti sa vrátia, získajú ospäť moc a postup, ktorý bol ustanovený v 1949, bude buď úplne zastavený alebo minimálne privrzdený. A hovorím to dnes, keď e, je 17. decembra čo je dátum, kedy oslavujeme odboj, ktorý v tom čase bol spustený v Timišvare, čo je podľa mňa veľmi zlé posolstvo. Ďakujem, gratulujem kolegovi Michalskému a ja dúfam, že práve tu na pôde parlamentu si tie veci vyjasníme a história Európy nám umožní formulovať akýsi, akúsi spoločnú výpoveď, aby tá výpoveď o histórii Európy bola identická. Ďakujem pekne, pán Tekeš. Ďalší rečníci. Mám slovo teraz, alebo nie? Dobre, ja patrím medzi tých, ktorí hlasovali proti tejto správe a to preto, lebo som si niť od, od začiatku myslela, že je to nepoužiteľné retorické cvičenie. My predsa nemôžeme písať dejiny Európy a v mnohých častiach tohto, tejto správy to vyzerá tak, ako keby to malo e, suplovať objektívne dejiny. Kto je ten sudca, kto tu hodnotí, kto tu súdi? My musíme predsa ponechať voľnosť slobody tlače. My e, nemôžeme predsa hodnotiť, či tá najvyššia inštancia v rámci Európy s tým súhlasí alebo nie. No, neviem, zdá sa nám, ako keby sme sa chceli teraz e, e, posud, teda inštalovať do úlohy sudcu, ktorý tiež by mal povedať, že to, čo sa udialo v Norimberku, bolo správne alebo nie. A teraz alebo budeme hodnotiť ďalšie eh, militarizmus, potom to, čo bombardovali Američania v Iraku alebo v iných krajinách. Myslím si, že dobre totalitárne režimy budú odsudené a všetci ostatní si môžu robiť, čo chcú, alebo ako to bude. No, ja si myslím, že od 1989. do dnes sa mnohé veci zmenili. Určite áno a aj náš náhľad na to sa zmenil. Na začiatku sa triumfovalo, že západná demokracia sa presadzuje fantasticky, ale aj tu sme si zmenili na to názor. Takže e, to musíte tiež všetko vidieť. Dnes sa to nedá takto urobiť, že sme taký západniar ako, alebo byť takým západniarom, ako tomu bolo pred 20 rokmi. My všetci sme e, tu dlžníkmi. Tento systém e, viedol k určitým e, veciam, ale ten mýtos toho oslobodenia a tak ďalej, ten už nepotrebujeme udržiavať pri živote. Určite sa na východe um, vytrpelo. Vieme, že 20 rokov fašizmu, ja som bol síce veľmi malý a nepamätám si na to, ale to, čo sa udialo, to nemôž, nemôžem povedať, ale ale nemôž, nemám právo toto všetko odsúdiť a všetko to ostatné ponechať pri živote. Takže myslím si, že vôbec to východisko pre tú správu bolo nesprávne, pretože pokiaľ sa povie, že uh, keby to malo byť skutočné písanie dejín vo východnej Európy z eh, uhlu pohľadu politika. Nie, toto musia robiť historici, historickí vedcovia, akademici, ale politici tam nemajú čo robiť. Ani na, tomto, na tejto pôde nie. Ja budem hovoriť stručne za seba. Chcem povedať, že nechcem to naozaj súdiť, Avšak eh, nepodporujem odsúdenie tragédie, čiže by som bol proti tomu, aby sa odsudzovala tragédia v, na východe, či by som nesúhlasil s tou významnou zmenou, ktorá nastala v roku 1989. Avšak myslím si, že je práve na historikoch, aby toto posudzovali. Ja by som eh, vďačne podporil správu, ktorá by odsudzovala to, čo sa stalo na východe, pokiaľ by to bola jediná vec, o ktorej by sme hlasovali. Avšak myslím si, že v tejto správe, alebo teda mala by sa táto správa viac e, sústrediť. Blížime sa k Vianociam a a všetci riešime otázku Vianočného stromčeka a podľa mňa je problém teraz o takomto Vianočnom stromčeku ovešanom hlasovať. Isté, že môžeme sa zhodnúť, že odsúdime všetko, pokiaľ to bude cesta, ktorú si zvolíme, ale myslím si, že to nie je naša úloha tu na pôde parlamentu. Musí nám byť veľmi jasné, o čom sa hlasuje a pokiaľ musíme hlasovať o takéto zložitej situácie, pardon, záležitosti, tak to musí byť oveľa koncentrovanejšia správa, konkrétnejšia. Ďakujem, teraz pani Nevedalová. Pekne, ďakujem pekne. Pani predsednička, chcem požiadať naozaj koniec tejto diskusie, lebo nemá zmysel e, diskutovať o niečom, o čo sme mali diskutovať šancu trikrát. Všetkým bolo jasné, že tento, táto správa bude veľmi tesná, e, to rozhodnutie a takisto by som chcela vyjadriť rešpekt pánovi kolegovi Migalskému pretože myslím si, že dal do toho to, čo považoval za vhodné a bola to naša spoločná práca. Každý mal šancu sa vyjadriť, takže nechápem, o čom tu dnes debatujeme, keďže nám všetkým bolo jasné, že takto to dopadne. Takže ďakujem vám veľmi pekne a prosím, už nedebatujme. Ďakujem. Dobre, ja si myslím, že je to predsa len vážna diskusia, ktorú by sme nemali prerušovať teraz. Taktiež zareagujem len stručne. Keď sme sa pustili do tejto správy, bolo jasné, že to nebude ľahké. Ja som bol dvakrát spravodajcom, keď sa riešili takéto kontroverzné otázky a jednotliví ľudia majú e, rôznorodé názory, pokiaľ ide o históriu Európy. Ja som z Fínska. A tam, odkiaľ som, e, tak sa chápem, odkiaľ pochádza pán Migalský. A, s tým, a chápem to, čo vychádza. Nie, síce, nesúhlasím síce so všetkým, avšak na druhej strane e, chápem jeho stanovisko. V iných častiach Európy je jednoducho realita odlišná. Dokonca aj historici majú problém, keď sa pokúšajú nájsť jednotnú, jedinú pravdu. Viem toho dosť o polskej histórii na to, aby som vedel posúdiť, že tam ešte stále existujú otvorené rany. Myslím si, že sloboda názorov znamená to, že ľudia si slobodne môžu myslieť to, čo si myslia o komunizme. Obávam sa, že v našej Európskej únii nie sme schopní sa navzájom pochopiť. Naše zázemia sa líšia, naše kultúry sú rôzne a je pre nás veľmi ťažké dospieť k jedinému politickému chápaniu histórie Európy. Pani Paledeli, ako posledná, ďakujem veľmi pekne. Je to naozaj ambiciózny návrh pokiaľ ide o návrh. Stanovisko z vlastnej iniciatívy je škoda, že to takto dopadlo. A dopadlo to tak z dôvodov, ktoré už moji kolegovia uviedli. História musí byť nezávislá a majú sa aj venovať historici. Avšak bol tu evidentný pokus zo strany spravodajcu svojim kolegom vnútiť akési stanoviska, ktoré chápu, čo sa tam dialo, ale podľa mňa sme tieto otázky mali, mali by sme k nej z iného hľadiska. Napríklad tak, ako Nemecko a, a generácia e, po druhej svetovej vojne sa tam postavila v histórii a čelila jej. Ale my ešte nie sme pripravení e, postaviť sa k histórii takýmto spôsobom. Avšak pokiaľ chceme tu na pôde parlamentu ostať jednotní, mali by sme byť pripravení pristupovať ku kompromisom a mali by sme byť schopní a pripravení riadne chápať minulosť a nie vnúcovať či podsúvať naše stanoviská, ale brať do úvahy všetky európske stanoviská. Ich will nur noch eine Bemerkung machen. Äh, Dovolte mi urobiť len jednu poznámku. Z môjho pohľadu máme skutočne dôležité dôvody, ako je, zrušen- ako je mm, odsudenie zločinov stalinizmu a komunizmu. Vieme, aké strašné zločiny sa robili v gulagoch, ale práve na pozadí e, toho, čo sa udialo v Nemecku a čo, hovor, čo sa hovorilo, že tam bol spor historikov, tak sú dobré dôvody na to, aby sme e, národný socializmus e, skutočne počia, aby sme e, to ne, ne, e, aby sme tu diferencovali teda medzi národným socializmom a zločinmi stalinizmu. Ja si Myslím, že toto bol aj jeden z mojich najdôležitejších kritických bodov, ktoré som mala voči tej správe. Áno, ďakujem. Ja si myslím, že táto diskusia, tak ako vážne bola teraz vedená, myslím si, že bolo dobre, že sme, v tom, že sme ju ukončili. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podielali a samozrejme nikomu nemôžem e, zazlievať, že si robí také vážne, e, vážne že sa vážne zamýšľa nad obsahom tej správy. No a Myslím si, že tá správa nám mohla všetkým ponu, po, nás mohla všetkých posunúť trošku ďalej, ale čo nie je, čo sa nestalo, to nie je jednoducho. Mohlo sa to stať. My sme e, sa tomu venovali ako politici z rôznych národov, z rôznych tradičných a kultúrnych, na rôznych tradičných a kultúrnych pozadiach a prostrediach a preto je to možno, že také ťažké potom v konečnom dôsledku nájsť kompromis, ktorý by nás všetkých nejakým spôsobom zdržoval, združoval. Takže tá správa veľmi tesnou väčšinou neprešla, ale napriek tomu si myslím, že e, zle je, že pán Migalský stratil niektoré body, ktoré tam chcel mať, ale napriek tomu sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí na tejto správe pracovali. Končím diskusiu nad, to, nad týmto bodom, prejdeme k desiatke, to je schválenie rozhodnutí koordinátorov, potom bod rôzne, pokiaľ máte niečo, nie, nikto nemá nič, takže 20. januára máme najbližšie zasadnutie 20. a 21. januára. Ďakujem tlmočníkom, že želáme všetko dobré e, do nového roku, e, všetko dobré a e, dobrý štart do nového roku. Yeah, yeah. Yeah, yeah. okay. Yeah.